orgány a súkromné subjekty mohli investovať udržateľným spôsobom. E, máme jasné pravidla a stimuly. Na základe vašej podpory sme schválili taxonómiu ako nástroj na určenie e, tých ekonomických finančných aktiví, ktoré sa považujú za ekologické. A teraz budeme skúmať, ako to využívať e, vo verejnom a súkromnom sektore a neskôr chceme pripraviť e, obnoviteľný e, e, plán financovania, mm, udržateľného financovania. Po tretie, nejde iba o finančné prostriedky, ale aj o konkrétne projekty národným e, správam e, poskytneme odborné skúsenosti, ktoré im um, umožňa posúdiť príslušné návrhy projektov. Budeme spolupracovať s EIB, aby sme zosoladili e, ich aktivitu s cieľmi ekologickej dohody. A teraz, pokiaľ ide o druhú časť diskusie, plán pre sociálnu Európu, tu by som chcel zdôrazniť, ako podpredseda e, zodpovedný z ekonomiku pre ľudí s tým, aby e, naša e, transformácia, či už ekologická alebo digitálna, bola inkluzívna. Musíme mať v stredu v bode pozornosti sociálne potreby. Budeme implementovať Európsky pilier sociálnych práv. Dnešné oznámenie o silnej e, e, sociálnej Európe a spravodlivej transformácie e, navrhuje konkrétne kroky. Viacere kroky sa budú robiť na úrovni členských štátov a preto rozbiehame E, širšiu diskusiu o tom, čo všetko sa dá v tejto e, oblasti urobiť, s tým, aby všetci zainteresovaní zrealizovali tento pilier. Dnes začíname konzultácie so sociálnymi partnermi o ich potrebách a ďalšom smerovaní pri zabezpečení spravodlivých minimálnych miest chceme e, zabezpečiť, aby pracujúci vedeli sami seba podporovať. Nejde o e, celoeurópsku e, e, minimálnu mzdu alebo povinnosť zavadzať takéto mechanizmy na úrovni štátov. Budeme rešpektovať potreby subsidiarity musíme mať v strede bode pozornosti ekologické a sociálne zreteli a dnes robíme dôležité kroky, aby sme to naplnili obsahom. Ďakujeme veľmi pekne a teraz v mene EPP Odovzdávam slovo pánovi sekretárovi Morisanovi. Jedna minúta pol. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca, vážený pán podpredseda Timmermans, vážený pán podpredseda Domrovský, zvítajte eh, medzi nami v Európskom parlamente. Ďakujem veľmi pekne za EPP. By som rád privítal mm, návrhy, ktoré predkladáte. Ja si myslím, že mechanizmus na spravodlivú transformáciu a takisto aj ostatné návrhy sú, sú zásadné na to, aby aby Green Deal a a negociácie ohľadne MFF boli úspešné. Preto volám potom, aby sme pracovali rýchlejšie, aby sme sa mohli e, počas prvej polovice roka dohodnúť na mechanizme spravodlivej transformácie, pretože to, pretože to zároveň podporí aj potenciál rokovaní o, o novom rozpočte a o novom ekologickom dohovore. Vidíme, Vidíme, že financovanie je veľmi dôležité pre ekologický dohovor, preto si musíme čo najskôr vyjasniť jednotlivé podrobnosti financovania ako by mal byť tento, ak, ak, aký by mal byť tento mechanizmus? Mal, mali by sme mať dostatok zdrojov na to, aby skutočne aby skutočne tie výsledky boli také, aké si želáme. Určite by ale tento mechanizmus nemal mať dosah už na existujúce politiky, či polnospodárstvo, inovácie a podob- podobne. Ide o dratočnú prioritu, preto potrebuje osobité financovanie. Ďalej, takisto by tento mechanizmus mal mať pozitívny vplyv aj na regióny, aj na, aj, aj na regióny. Preto podporme malé a stredné podniky, podporme inovácie, podporme rekvalifikácie. Um, a ešte na záver, pani, pani predsedajúca, mali by sme alokovať peniaze regiónom a tieto, fond, tieto mali by sme sa poučiť aj z EFSI a ďalších programov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči za SAD pani Garcia Pérez. Ďakujem veľmi pekne. V decembri Európska komisia predstavila návrh Green Deal. Ide určite o ambiciózny návrh Určite nie je pochyb o tom, že tento kolosálny projekt potrebuje aj reálnu transformáciu našich socioekonomických systémov a aj nášho spôsobu života. Samozrejme, všetko to bude závisieť aj od dostupných financií, ale bude to závisieť od toho, do akej miery budeme schopní riešiť dopad transformácie v našich regiónoch, pretože, pretože bude potrebné skrátka jednotlivé systémy transformovať. Ide tu o, o mobilizáciu jedného bilióna eur, ide tu o to, aby sa Európa stala prvým neutrálnym, klimaticky neutrálnym kontinentom. Ale ale na to je treba, aby sme všetci spojili svoje sily. A samotná komisia uznáva, že tá čiastka bilión eur je, je, je len minimálnou čiastkou, je len jednou e, časťou potrebných investícií. Preto naozaj si to musíme podrobne preskúmať a podrobne zanalizovať. Musíme diskutovať aj o získavaní nových financií na to, aby sme mohli čeliť tejto transformácii. My máme zásadnú pozíciu, pokiaľ ide o, o o financie. My sme presvedčení a chceme, aby aj časť nového finančného rámca bola venovaná tejto transformácii. Určite, určite by sme mali pracovať na, na témach, akými sú emisie, riešenie odpadu. Um, mali, by sme, mali by sme diskutovať o daní z finančných transakcií. Mali by sme diskutovať aj o daní z príjmu spoločnosti a na druhej strane žiadame, aby členské štáty mali širší manevrovací priestor vo svojich rozpočtoch, aby dokázali stimulovať udržateľné investície. Navrhujeme reformáciu fiškálnych pravidiel na to, aby boli na to, aby boli takéto investície vyňaté z výpočtu rozpočtového deficitu. No a druhou obrovskou výzvou je spravodlivá transformácia. Nikto nemôže, nikto nemôže zaostať. A nie, je to len slogan ale ide aj o to, aby naozaj tento mechanizmus počítal s dodatočnými finančnými prostriedkami, aby sme tu nekresali to, čo prináleží polnohospodárskej politike alebo koheznej politike. Je to veľmi dôležité, pretože budúce generácie sa musia úspešne zhostiť tejto výzvy. A zároveň to samozrejme znamená aj lepšie pracovné podmienky a boj proti chudobe Kolegovia, máme teraz príležitosť. Európa, Európa môže byť lídrom, ale musíme sa naozaj zomknúť a pracovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Dragoš Pislaru za Renew Europe. Nech sa páči. Minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja vystúpim po rumúnsky. Veľmi pekne ďakujeme a na úvod musím povedať, že Európska únia bola často kritizovaná, že nemala dispozícii e, nástroje na implementáciu. Inokedy nástroje sú, ale chýba, chýba vízia. Dnes začíname nový rok nový pracovný rok. Máme tu, ma, máme tu nástroje k dispozícii, e, diskutujeme o zelenej dohode, zelenej dohode, ktorá sa zacieluje aj na občanov. A naša skupina hovorí, že by sme tie výzvy, ktoré, pre ktorými čelíme, mali pretaviť do príležitostí. Mali by sme Mali by sme rozvinúť e, udržateľnosť našej spoločnosti, mali by sme sa zasadiť o podporu pracovných miest. Mnoho občanov žije v zraniteľných oblastiach preto musíme pomýšľať aj, aj na nich. Digitalizácia priemyslu je dôležitá, obehové hospodárstvo je veľmi dôležité. Spravodlivá transformácia znamená aj tvorbu pracovných miest a príležitostí mm, členské štáty by mali investovať do, by mali investovať do rekvalifikácie, by mali nápomáhať eh, tým, ktorí, ktorí budú mm, zasiahnutí transformáciou. Na tento účel máme vyčlenených bilión eur a nevidím, prečo by sme sa mali zastaviť pri, pri, pri tejto transformácii a prečo by sme nešli aj ďalej. Ja, ja apelujem na členské štáty, aby využívali dostupné nástroje, aby sme sa zacielovali na, na potrebné investície. Takýmto spôsobom sa nám podarí realizovať prvé kroky k naozajstnej sociálnej Európe. Ďakujem veľmi pekne. Teraz za zelených poprosím pána Niklasa Nienasa na dve minúty. Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj komisii za to, že nám predkladá tieto návrhy. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli medzi nás. Chcem, chcem zdôrazniť e, e, dôležitosť sociálneho aspektu. Vieme, vieme, čo potrebujeme do budúcna. Tento návrh je dobrým východiskovým bodom. Tento návrh môže napomôcť trpiacim regiónom čeliť týmto výzvam, ale mne tam predsa len chýba jasný záväzok voči európskym klimatickým záväzkom. Potrebujeme jasný dátum, jasnú lehotu, kedy, kedy dôjde k úplnemu vyradeniu napríklad uhlia. Potrebujeme vidieť konkrétne plány a toto musí byť záväzná podmienka na to, aby sme dostali podporu, e, príslušnú podporu, pretože financovanie transformácie bez toho, aby vôbec k transformácii došlo, nemá zmysel. A samozrejme, musíme hovoriť aj o financiách. 7,5 miliardy eur, 7 rokov, 100 e, uholných regionov, to vlastne znamená 10 miliónov na nárok na región. Stačí to? Stačí to na to, aby bola transformácia spravodlivá pre všetkých? No a potom spomínate aj spolufinancovanie z kohezných fondov, ale to môže byť nebezpečné. My nechceme presúvať peniaze z jedného regiónu, ktorých potrebuje, do iného, ktorých potrebuje. Hovoríte o potenciálnych privá- privátnych e, investíciách, ale pán Timmermans, my predsa vieme, že, že že, že tam je len tých 7,5 miliardy, takže keď sa nejaký e, kúzelník snaží oklamať e, svojich divákov, tak e, všetci to prekuknú. A, takže naozaj potrebujeme konzistentné financovanie z vlastných zdrojov. Tak, tak iba tí, tak aby tí, ktorí pracujú v uholnom sektore, aby, aby neboli na, vydaní na milosť MMF. Naozaj, ak chceme skutočnú podporu transformácie, tak potrebujeme konkrétne plány na vyraďovanie alebo na utlmovanie ťažby uhlia. Ďakujem veľmi pekne a teraz za ID poprosím pána Gianantonia Dare. Nech sa páči na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Nuž 1 bilión na nadchádzajúcich 10 rokov na to, aby sa Európa stala klimaticky neutrálnou do roku 2050 mm, vieme, ako vyzerá ten rozpočet, ale nie je jasné, odkiaľ prídu zdroje, eh, aby sme sa dopracovali k tejto cifre. Dôjde, dôjde k škrtom ďalších európskych programov, programov ak áno, tak ktoré programy to budú? Um, sú tu aj ďalšie problémy. Po aké budú, aké budú kritéria distribúcie týchto finančných prostriedkov na to, aby sme sa dopracovali k neutralite? Tam, tam, tam, tam komisia plánuje zrejme sa pozrieť aj na štátnu pomoc. A prečo to nechcete urobiť pri iných politikách? Hovoríme tu o Fonde na spravodlivú transformáciu. Tiež dúfame, že to nebude len slogan, že sa to pretaví do konkrétnych krokov a že z toho budú mať prínos aj malé a stredné podniky. O nich sa nič v tomto investičnom pláne napríklad nehovorí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za EKR. Poprosím pána Fan Overtfelda. Nech sa páči na minútku a pol. Ďakujem veľmi pekne. Vážení páni podpredsedovia, asi tušíte, čo mám na mysli, čo chcem povedať. Máme plán, ktorý počíta zhruba s biliónom eur a pomerne veľa sa hovorí v tejto súvislosti aj o EIB. Hovorí sa o tom, akým spôsobom dojde k pákovému efektu v priebehu 7 rokov, no ale to vytvára neistotu. Bude to, budú tieto rokovania súčasťou rokovania o EMF? Nevieme. Hovoríme o vlastných zdrojoch Hovoríme tu o daní na plasty. Z definície zrejme pôjde len o, o dočasný zdroj financovania. Musíme preto mobilizovať financovanie musíme sa pozrieť na to, čo máme dostupné, pokiaľ ide o financovanie a musíme sa ubezpečiť, aby si EIB zachovala svoj trojačkový rating. Mechanizmus spravodlivej transformácie je jas, je, je jasný. Ehm, tá myšlienka, ktorá sa za, za ním skrýva, je ale e, nebezpečná, nevieme, aký dosah to bude mať na členské štáty. My sme, my sme za obehové hospodárstvo, ale nechceme recyklovať finančné prostriedky nie sme za, nie, sme za nejaké finančné dobrodružstva. Chceme inovácie, chceme hmatateľné e, kroky. Ďakujem veľmi pekne. Teraz poprosím za e, GUE pána Omaržiho. Nech sa páči na minútu. Pani predsedajúca, ďakujem. Vážený pán podpredseda komisie, od priemyselnej revolúcie um, sa Európa orientuje na využívanie fosilných palív vo svojom eh, hospodárskom rozmachu a tiež eh, to súvisí s eh, ťažbou uhlia. Uhlie teda určovalo štruktúru európskej ekonomiky a do veľkej miery prispelo k rozvoju regiónov EÚ. Milióny pracovných miest závisili od uhlia, 100 tisíce pracovných miest naďalej od neho závisia. Teda je to skutočná revolúcia e, o zbaviť sa tohto modelu, odstúpiť od neho, samozrejme za predpokladu, že si stanovíme za cieľ uzavrieť e, naozaj všetky aj e, tie úplne posledné uholné elektrárne. Ale je to skutočná revolúcia so všetkým, čo to obnáša a súvisí to aj s výzvami v oblasti klímy. My si musíme stanoviť dve priority. Po prvé, musíme amortizovať tie sociálne dopady a po druhé, musíme poskytnúť podporu regiónom eh, v tejto transformácii. A ako predseda výboru regí vám môžem povedať, že my sme plne zmobilizovaní, aby sme završili eh, našu legislatívnu prácu v tomto smere. Ďakujeme pekne. Teraz eh, v mene nezaradených nasleduje pani Roza Damato na minútu. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Štúdia Eh, o mojom meste eh, Taranto hovorí, že fosilný cyklus sa uzatvára a bohužiaľ, mm, bohužiaľ, eh, bohužiaľ fosilný cyklus má aj svoje negatívne účinky. Pokiaľ ide o podobné priemyselné oblasti, niekde, niekde sa už hľadajú riešenia a mm, tá, tá, tá transformácia nebude úspešná, ak modernizácia bude znamenať využívanie plynu. A samozrejme, na to všetko potrebujeme vykonať aj, aj dopadovú štúdiu v oblasti zdravotných rizik. Nesmieme zabudnúť aj na ostatné odvetvia. E, Európa musí byť lídrom proti globálnemu oteplovaniu. Ale dávajme si pozor, tento fond by nemal preberať finančné prostriedky od, z iných programov. Tieto všetky programy musia pôsobiť synergicky. Systém ETS um, ehm, za uplynulé roky, um, teda z, z tohto systému by sme mohli využiť e, finančné prostriedky na, na Fond spravodlivej transformácie. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej poprosím pána Novakova. Nech sa páči na minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený, štvrtý podpredseda, vážený výkonný predseda, ja nie som e, inžinier v oblasti automobilového priemyslu, ale viem, že e, náš priemysel e, závisí od tohto sektora. Teda je treba nastaviť podmienky tak, aby sme poskytli pracovné miesta a možnosť živojite pre milióny rodín ehm, v celej EÚ. Ak teda sa to budeme snažiť urýchliť eh, bez dôsledkov, tak to eh, celé zlyhá. Musíme eh, preto prejednať dôkladne tento fond a ekologický dohovor. Domnívam sa, že by sme mali podporiť Európsku komisiu a jej iniciatívu v snahe zajistiť budúcnosť našim deťom a aj kvalitné životné prostredie. Ja viem, že budúcnosť patrí takým politickým rozhodnutiam, ktoré prinesú rozvoj bez toho, aby poškodzali životné prostredie, takým rozhodnutiam, ktoré nepoškodia budúcnosť našich detí. Ale myslím, že to by sme mohli dosiahnuť bez toho, aby sme eh, úplne udusili celé sektory našej ekonomiky, bez toho, aby sme pripravili o prácu bilióny ľudí. Teda snažme sa pracovať tak, aby sme to nastavili čo najcitlivejšie. Mne totiž e, veľmi záleží. E, na týchto veciach mám obavy. Ak máme veľké iniciatívy, vyžaduje si to e, dostatočné financie a dostatočný časový rámec. Nápad je to vynikajúci, ale nesmieme stratiť z dohľadu detaily a nesmieme pripustiť, aby e, rodiny, aby pracovníci v tomto sektore a celé odvetia priemyslu doplácali na toto rozhodnutie. Ďakujem pekne. Ďalej nesleduje pani Bilina Borza na minútu a pol. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcela by som uvítať tento plán udržateľných investícií ako významnú súčasť nového ekologického dohovoru. Cieľom je zaistiť financovanie ekologického dohovoru, ale tiež prilákať ďalšie druhy investícií, najmä súkromné investície, ako aj verejné investície na národnej úrovni. E, prostredníctvom reformy fiskálnej politiky nesmieme zabúdať, že členské štáty sa musia podielať na týchto projektoch vytvárania sociálnejšej a ekologickejšej Európy. E, chcela by som tiež uvítať reformy, ktoré sa navrhujú, ktoré sa týkajú európskeho semestra prostredníctvom cieľa udržateľného rozvoja. Tiež sa musíme snažiť o plnenie odporúčaní jednotlivým krajinám na národnej úrovni aby sme plnili ambiciozne ciele, ktoré sme si vytýčili. Fond spravodlivej transformácie je treba využiť na to, aby sa zmiernili rozdiely medzi regiónmi v EÚ, aby sa pomohlo tým, ktorí sú najzraniteľnejší. Európska investičná banka musí výrazne navýšiť financovanie klimatických projektov. Základom pre tieto zmeny by mali byť pravidlá stanovené v smernici o taxonómii. Nesmieme zabúdať na našich občanov. Spravodlivá transformácia e, sa nedá dosiahnuť bez dialógu so sociálnymi partnermi a s tými komunitami, ktoré sú najviac ovplyvnené touto transformáciou. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pani poslankyňa Brunet na minútu. Ďakujem. Pani predsedajúca. Vážený páni komisári, som presvedčená, že spravodlivá transformácia e, v digitálnom a ekologickom sektore nie je možná bez sociálnych opatrení. Teda predovšetkým musíme pomôcť európskym pracovníkom, aby získali potrebné zručnosti, aby e, sa mohli posunúť e, do expanzívnych sektorov ekonomiky, aby zvýšili svoju zamestnateľnosť. Preto bude vhodné podeliť sa navzájom o tieto svoje skúsenosti v Európe medzi krajinami Ďalej druhá vec, transformácia musí byť spravodlivá aj v sociálnom zmysle. Nesmieme nikoho ponechať v zabudnutí. Boj proti energetickej pregernosti. E, to musí byť súčasťou týchto opatrení a tiež musíme pamätať na tých, ktorých ovplyvňuje e, e, vysoké zdaňovanie uhlia. Musíme takýmto spôsobom sa posunúť k neutrálnej ekonomike. Musíme posilňovať ekonomický, pardon, sociálny dialog a musíme tiež anticipovať zmeny a snažiť sa odstrániť všetky formy nerovnosti a exkluzie v našej spoločnosti. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pani poslankyňa Langenzipen na minútu a pol. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, politika životného prostredia, ekonomiky a sociálna politika a ich transformácie, to je jedna z veľkých víziev, bude to určujúce pre to, či to dokážeme presadiť spoločnosti, či to spoločnosť príjme, alebo či sa nerovnosti ešte prehlbia ďalej v Európe. Návrh komisie k tomuto fondu spravili transformácie je v zásade dobrý, najmä e, chudobní, e, najvymedzenejší ľudia e, sú najviac vystavení klimatickým zmenám. Našou úlohou musí byť týchto ľudí chrániť a poskytnúť im sociálne istoty. Navrhované finančné formy podpory na rekvalifikáciu, to napríklad vítame, ale nebudú postačujúce. Na to, aby sme skutočne bojovali proti sociálnemu vylúčeniu, musíme zohľadiť aj tých ľudí, ktorí e, nie sú aktívne v trhu práce. Cieľom agendy pre udržateľný rozvoj preto je odstráňovať chudobu vo všetkých dimenziách do roku 2030 úplne odstrániť a nie ďalej ju ešte prehlbovať. E, cesta k klimatickej neutralite e, musí byť spoločným integratívnym procesom, e, tak aby nedochádzalo k diskriminácii. Členské štáty musia pri presadzovaní svojich regionálnych plánov zapojiť do tohto úsilia aj civilnú občianskú spoločnosť, sociálnych partnerov. Okrem toho je nevyhnutné, aby sme vytvorili dostatočné sociálne e, mechanizmy záruk. Iba tak pomôžeme ľuďom, ktorí sú v chudobe, Európska komisia preto musí predložiť rámcovú e, smernicu pre minimálnu mzdu v Európe. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo pani poslankyňa Laura Huftasári na minútu. Vážená pani predsedajúca, Európska únia si kupuje e, prostredstvom tohto ekologického dohovoru členské štáty, ktoré sú ešte stále závislé od fosílnych palív a uhlia. Ehm, Keby sa to presadilo tak, ako sa navrhuje e, e, tých 100 e, miliárd, tak by sa to vlastne pretieklo do týchto krajín. Ekologický dohovor nebude len drahým špásom pre krajiny, ktoré sú závislé od uhlia, napríklad Polsko, ale krajiny, ktoré sú príkladné, napríklad Fínsko, stratia schopnosť svojho priemyslu tým, že budú ďalej nútené znižovať svoje emisie. Fínsko ktoré na vlastné náklady už vykonalo toho veľmi veľa, aby znižilo svoje emisie, vlastne bude platiť aj za znižovanie emisí ostatných. Fínsko e, e, je krajina, kde sú veľké vzdialenosti, kde je e, silná zima a kde sú potrebné obrovské množstvo energie. Keď sa presadí takáto forma ekologického dohovoru, tak sa vlastne podkope model v členských štátoch, ktorý už krajiny presadili. To nemá nič spoločné s trhovou ekonomikou. Ďakujeme pekne. Teraz e, nasleduje pani poslankyňa Rafalská na minútu. Pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, nový ekologický dohovor spomína e, veľa otázku zamestnanosti, e, ľudské náklady, sociálne dopady, toto sú pojmy, ktoré sa tam spomínajú často. V návrhu, ktoré predložila komisia, však e, sa nedáva dostatočný priestor tým, ktorí sú e, v najzraniteľnejšej pozícii. To bude mať najvýraznejší dopad na tých, ktorí sú e, vo veku 50 až 60 rokov pracujúci v týchto odvetviach, tí, ktorí by už odpracovali 30 rokov v tomto sektore. Žiaľ, bude to mať obrovský dopad na mnohé regióny v Polsku, Horné aj e, Dolné Sliesko, tzv. Malopolsko alebo aj Veľkopolsko. Čo teda môže Európska únia ponúknuť týmto krajinám, týmto regiónom, nakoľko Fond spravodlivej transformácie skutočne prinesie nápravu. Nebudú e, títo ľudia obeťami nového ekologického dohovoru. Naozaj sa vzali do úvahy všetky sociálne dopady. Myslím, že bezplatné e, formy e, rekvalifikácie a kurzov to nepostačí. Musíme viac hovoriť o týchto hrozbách, o týchto rizikách, pretože ak to spôsobí straty pracovných miest a úplný pád, zlyhanie celých sektorov, nikto nebude nazývať túto transformáciu spravodlivou. Bude to mať priamy dopad na našich pracujúcich. Ďakujeme pekne. Teraz pani Silvia Modých na minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Spravodlivá transformácia e, a tento fond je významnou súčasťou ľudského dohovoru. Je treba zajistiť, e, aby náklady e, ne, boli v rozpore s lukratívnosťou nesmieme oslabiť tie sektory, ktoré už sú rozbehnuté, nesmieme pripustiť, aby sa tieto eurá dostali na nesprávne adresy je treba skutočne sa zamerať na tie projekty, ktoré sú efektívne a ktoré prinášajú aj výsledky a je transformáciou v tých regiónoch, kde e, e, musí táto transformácia prebehnúť spravodlivo. To znamená zlepšenie efektívnosti e, nakladanie s energiou je treba tiež poskytnúť rekvalifikáciu pracovníkom v sektoroch na spracovanie uhlia. Tým pádom všetky rozhodnutia musia mať v sebe dimenziu sociálneho piliera. Všetci musia mať rovnakú možnosť, príležitosť eh, dostať sa k školeniam, k rekvalifikácii a k uplatneniu na trhu práce eh, pretože všetky ekologické rozhodnutia musia byť eh, nastavené tak, aby boli aj uhlíkovo neutrálne, ale aj sociálne spravodlivé pre všetkých v našej spoločnosti. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pán Pier Nikola Pedičiny na minútu. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som sa rád ešte dotkol témy ekologického dohovoru v spojitosti s národnými rozpočtmi. ECB mm, e aj komisia často hovorili o, priest- o fiskálnom priestore, ktoré vlády majú. A mm, E, sú, sú, sú samozrejme vlády, ktoré investície môžu realizovať, ale sú aj také štáty, ktoré jednoducho si investície nemôžu dovoliť. Je to, je to makroekonomicky absurdné a to preto, pretože všetky členské štáty musia prispieť k eliminácii emisí. A potom sú tu štáty, ktoré majú ekonomické ťažkosti a tie práve musia e, investovať takisto. Ich, ich, ich multiplikátory sú efektívnejšie. Ak nebudeme do nich investovať, tak, tak to bude mať samozrejme dosah aj, aj na ich kapacitu redukovať emisie. Naozaj, naozaj musíme na to takýmto spôsobom nahliadať a mať to na pamäti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem bardzo, pani pošle. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pán poslanec Markus Ferber na minútu a pol. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážení e, výkonný podpredsedovia komisie, kolegyne, kolegovia, Európska únia si vytýčila ambiciozne ciele v oblasti klímy. Tieto klimatické ciele sa však nenaplnia same od seba. Vyžaduje si to vysoké investície. Tieto peniaze sa musia niekde nájsť a preto je správne, že komisia predkladá návrh a zamýšľa sa na toto témou. Plán udržateľných investícií e, to nie je prvý investičný plán, ktorým sa zaoberáme tu v Európskom parlamente. V minulom volebnom období sme sa zaoberali tzv. Junckerovým e, fondom. Myslím, že tento Junckerov fond e, nám poskytnul aj lekcie ktoré si musíme naozaj e, vzať k srdcu. Poprvé, musíme zaistiť, e, že dôjde k spravodlivému vyváženému rozdeleniu. V Junckerovom fonde sme totiž videli, že sa peniaze e, pohybovali skôr tam, kde boli najatriktívnejší zadávateľi. A taktiež musíme zaistiť faktor doplnkovosti. Nepotrebujeme len na novo zadefinať investície, musíme presadiť práve podporu doplnkových nových investícií Nepostačí e, len slovne označiť investície za udržateľné, aby komisia splnila svoje ciele a v skutočnosti sa nič nové nepresadí. A po tretie, aj to je pre mňa dôležité, súkromný sektor naozaj zaváži veľa je treba, aby to bolo natoľko atraktívne, že súkromní investori budú ochotní tiež sa podielať na týchto investíciách a to chce parlament aj zaistiť vo svojej legislatívnej práci. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pani poslankyňa Fricon na minútu a pol. Eh, Veľmi pekne ďakujem, vážna pán komisár Timmermans a pán podpredseda komisie Dombrovský za predostretí eh, ambiciozného plánu. Viacerí európsky občania si robia eh, veľké starosti v súvislosti s budúcnosťou aj v súvislosti s veľkými výzvami, ktorým čelíme a e, najmä e, v súvislosti a e, s klimatickými zmenami, ktoré s tým súvisia. Komisia teraz hovorí o veľmi silnej dôleži- e, e, sociálnej Európe, čo je dôležité E, sociálnej demokraty sme vždy podporovali sociálny pilier. V Švedsku, v Göteborgu sme sa k tomu vedeli v roku 2017 a e, to je veľmi dôležité. Rozhodujúce pre novú Európu máme e, tvoriť e, ambiciozne ciele, musíme zabezpečiť našim ľuďom dobrú odbornú prípravu a výcvik. Musíme im zabezpečiť mzdu, ktorá ich dokáže uživiť a e, Švedsko by bolo najradšie, keby sme e, v celej Európskej únii uplatnili severský model, e, aby sme mohli pozorne sledovať a uplatňovať v praxi tieto vydobytky. To vylepší život v Európe a budeme to robiť spoločne. Ďakujem veľmi pekne. Pani Ček, jedna minúta. Ďakujem, pani predsednička. E, e, e, jedna vec, ktorú my musíme povedať jasne ohľadom transformačného fondu, že nie vláda, nie niečo iné, ale obyčajní ľudia musia mať z toho soch. Spravodlivá transformácia musí dosiahnuť najchudobnejšie regióny Európy. Tento fond musí znamenať význam, či zmrznete v zime, alebo bude vám teplo. Solidarita musí byť v stredobode pozornosti musíme e, e, napravovať e, nespravodlivé konanie vlád. Niektoré členské štáty budú to využívať na to, aby obohatili menší kruh svojich priateľov. Fond pre spravodlivú transformáciu musí byť transparentný, musí mať mechanizmy, ktoré zabránia nehospodárnemu využívaniu E, e, premennú e, mimoriadnej situáciu v klimat, na klimatickú neutralitu nebude jednoduché, ale to musíme zabezpečiť. Slovo má pán Eichhout, minúta a pol. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem obom podpredsedom komisie. Keď ste v decembri prezentovali ekologickú dohodu, bolo jednoznačné, že ide o zmenu, že máme novú komisiu, ktorá má nové dôraze, nové priority. To jednoznačne podporujeme, e, sme e, e, vašimi spojencami, ale skutočná otázka znie, či budeme mať aj príslušné investície, pretože nejde o drobnú zmen, ide o transformáciu všetkých odvetví, všetkých krajín Európy a to si vyžaduje investície. A tu uh, uh, musím povedať, nemôžeme ešte to uh, definitívne posúdiť. Mali sme iba nejak ktoré eh, návrhy a či nová ekologická dohoda má eh, pre svoju podporu aj novú politiku investícií. Zatiaľ sa mi to nezdá. E, zatiaľ sa mi zdá, že stále e, máme rovnaké diskusie o európskom rozpočte, ktoré ešte rozbehla predsedajúca komisie. A keď hovoríme o pláne udržateľných investícií, dúfam, že to nebude len ďalší e, Junckerov investičný plán 1,2, 1,3. Musíme zohľadňovať podmienky a zmeny aj v činnosti EIB. A to si vyžaduje zásadnú zmenu. To je však realizovateľné, keď e, posudzujeme e, ekologické verejné obstarávanie a tam sú možné zmeny. Musíme zmeniť aj fiskálnu politiku a keď v návrhu vidíme, že e, plánujete diskusiu a výsledkom diskusie budú e, prípadne nové e, e, kroky aj ohľadom e, udržateľných investícií. To vôbec neznie ako tá zmena, ktorú potrebujeme aj v e, fiskálnej politiky. Takže dúfam, že konečná verzia bude lepšia. Ďakujem pekne, pán poslanec. A teraz slovo odovzdávam pánovi Davidovi. E, e, e, no, meniť nemocnú planetu na základe obrovských nákladov jedného kontinentu je bizárny nápad. Pani von der Leyen údajne študovala medicínu a prvé prikazanie lekára znie Primon na cara predovšetkým neuškoď. Obávam sa, že projekt ekologickej dohody zďaleka nie je tak pripravený, aby sa dal zodpovedne realizovať ak sa máme e, e, e, posudzovať návrh, ako liečiť škody spoločnosti finančnými injekciami na základe realizácie chemerických projektov, máme brať peniaze všetkým a liečiť najviac poškodených. Stále počúvame, male by sa, musí sa. Vieme však, ako to dopadá s ambicioznými plánmi, ak nie sú vyriešené predpoklady, ak ignorujeme dôsledky. Vaše E, projekty sú v hmle spoločnosti radené e, ideológiu, vždy dopadne zle. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. A teraz e, pán poslanec Evžen Tošenovský, jedna minúta. Vážená pani predsedajúca, vážení pani komisári, záväzky, ktoré Európska únie v oblasti energetiky prevzala, sú jasne dané a sú veľmi vysoko nastavené na ceste k udržateľnejšej budúcnosti E, by nemal dopin, e, e, žiadny región meniť základy svojej ekonomiky. Som veľmi rád, že komisia prišla s návrhom na fond, ktorý by pomohol týmto regiónom pri transformácii svojej ekonomiky na úplne nové oblasti. Som však pomerne skeptický E, ich počtom od stola, ale je jasné, že pôjde o miliardy eur, e, eur v celej Európskej únii. Preto bude dôležité spracovať dopadové štúdie, ktoré mm, e, preukazujú, čo bude znamenať tieto zmeny pre ten, ktorý región. Najmä je to problematické pre mm, stredno Európu, keď hovoríme o prepojení s koheznými fondmi. Obávam sa, že vzniknú veľké pnutia nielen medzi členskými štátmi, ale aj medzi jednotlivými regiónmi. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne, pán poslanec. A teraz slovo má pán Williamson, jedna minúta. Ďakujem, pani Pán predsedajúci, eh, pani predsedajúca, v ostatných rokoch videli sme, že kríza v Európe oslábila eh, odbory a ich právo na kolektívne vyjednávanie. Je dobre počúvať, že Európska komisia napokon uznala, že máme obrovský problém e, v súvislosti s e, prehlbujúcou sa nerovnosťou. Avšak e, návrh presadiť povinnú minimálnu mzdu je veľmi nesprávny. Domnievam sa, že povinná minimálna mzda bude ďalším úderom po odborom. Čo v skutočnosti potrebujeme, je posilňovať kolektívne dohody. E, e, Príjmeme e, radšej sociálny protokol, ktorý bude mať prednosť práv pracujúcich v porovnaní s jednotným trhom. Nech miestne samozprávy budú mať možnosť vyhybať sa pochybným dodavateľom v rámci verejného obstarávania, aby sme zabezpečili rovnaké podmienky pre rovnakú prácu, aby sme skonzovali s zneužívaním zahraničných kolegov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Roland, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. My sme e, dosahli rozcestie e, vďaka e, hlúpej ekologickej politiky ideme do zahuby komisia pripravila sedem ročnicu na spôsob Sovietského zväzu E, e, väčšina kariérnych byrokratov nikdy neriadili podniky v živote, nemajú ani tuchy, e, potuchy o tom, čo to znamená pre e, e, e, priemyselný základ. E, To je snaha e, Európy bojovať proti deštrukcii. E, Nemecký automobilový priemysel e, hovorí o tom, že stratí viac ako 50, e, takmer 50 tisíc pracovných miest vďaka prechodu na elektrickú E, e, automobily. To pripomína to, ako si počínali Spojené štáty vo Vietnami, e, ktorí zachraňovali dediny tým, že ich ničili. E, Európska komisia e, sa domnevá, že môže e, vytvárať nové pracovné miesta a e, ničí pritom existujúce E, E, transformačný fond, ktorý bude mať 30 miliard e, e, eur, bude pomáhať krajinám ako Polsko, Česká republika. Domnievam sa, že toto sa na sobí, keď Komisie sú uvedomí, ako hlúbo sa robila s ekologickou dohodou a zámerne pritom ničí zastaral priemyselný základňov ste ochotní prijať otázku v rámci modrej karty? Súhlasíte s tým, že vám položil otázku? Pán Niklas? Ďakujem pekne za vaše dnešné vystúpenie. Viem si predstaviť, že nie ste celkom spokojní s tým, že vaša e, vláda vás ponechala e, e, v zlej situácii, ale Spojené kráľovstvo presadilo tento výstup a napokon e, ste tam, kde ste chceli byť. E, ďakujem pekne, poprosím o odpoveď. E, ďakujem pekne. Neviem, či to bola otázka, ale môžem ešte raz zopakovať. Uvidím vám príklad zo Spojeného kráľovstva náklady, e, e, e, ktoré chceme, budeme mať 3 miliardu líbier v Európe, aby sme dosahli klimatickú neutralitu. Opýtajte z komisie pána Timmermansa, či majú hodnotenie dopadov z hľadiska pracovných miest. Napríklad v Spojenom kráľovstve platíme 12 miliard líbier ročne, aby sme splnili požiadavky na e, e, ekologickú dohodu. Je to regresívna daň, ktorú platia najchudobnejšie. Pán poslanec Radkej, jedna pol minúty. Ďakujem pekne, pán e, predsedajúci, vážnej pani podpredsedov komisie. Ďakujem pekne za ten náhľad do nových plánov musím povedať, že ide podstatne viac. E, ide e, o obrovskú vízu, ktorej čelíme. Musíme všetci e, prekonať existujúce modely musíme si uvedomiť, že už sa skončil volebný boj aj pre vás, pán Timmermans, a preto je veľmi dôležité, aby sme e, e, e, nezostávali v nejakej neistote, aby sme hovorili o konkrétnych veciach, najmä v otázke sociálnej Európy. Aj v otázke spravodlivej transformácie to vítam, ale čo nesmieme pripustiť, je to, aby určité rozpočtové položky sa presunuli aby sme e, prostriedky z ESF presunuli do Fondu pre spravodlivú transformáciu, aby ľudia, ktorí pracujú v, priemy, e, v priemysle, e, boli ohrození transformáciou v súvislosti s klimatickými zmenami majú podstatne iné problémy. Nie smeme pripustiť, aby to dalo na najviac zraniteľných nesmieme e, pôsobenie proti klimatickým zmenám, e, e, aby to vyústilo do destrukcií priemyslov. Nesmieme prekladať prostriedky z jedného vrecka do druhého. Ďakujem pekne. A teraz pani Dali, jedna minúta a pol. Thank you. pekne ďakujem, pani predsedajúca, vážny pán prvý podpredseda Áno, mm, počujeme tu určitú skepsu, že či sa vôbec nerovnosti a klimatické zmeny dajú riešiť zároveň alebo spoločne v rámci jedného bloku. No a um, ja si myslím, že nerovnosti a klimatická zmena, že tieto dve témy možno riešiť spoločne. Európsky ekologický dohovor si kladie za cieľ urobiť z Európy lídra v tejto oblasti, ale zároveň sa treba ubezpečiť, že tieto kroky a tieto opatrenia budú mať pozitívny dopad aj na tých najzraniteľnejších. Určite Určite um, uholné aktivity potrebujú náležitú ochranu, respektíve tie, tie, tie pracovné miesta, ku ktorých strate môže dôjsť v dôsledku utlmovania ťažby. Na toto všetko, na toto všetko treba pamätať. Zároveň zelené postupy, e, tovary, služby, toto tie, tieto všetky musia byť k dispozícii pre tých najchudobnejších. Zostáva to súčasťou dôležitých pilierov. Účasť, účasť komunít, ktoré boli zasiahnuté transformáciou, podpora, podpora zo strany programov, budovanie kapacít a tvorba vysokokvalitných a udržateľných pracovných miest a príjmanie silných sociálnych opatrení. No a toto je príležitosť, pred ktorou stojíme. Ak bude k dispozícii príslušné financovanie a príslušná politika, toto nám dáva možnosť skutočne vytvoriť náležité pracovné miesta v novej novej ekonomickej realite. Ďakujem veľmi pekne. Teraz má slovo e, pani Ahmond. Ďakujem. Takže európske podniky sa nachádzajú v pomerne dobrej situácii na to, aby hovorili o ekológii. A potom, e, pokiaľ ide o E, tú deindustrializáciu, ktorá prebehla vo viacerých e, regiónoch. Tu sme si samozrejme tiež e, všimli. Máme tu príklady, ako napríklad transformácia tých rôznych baňských regiónov a snažíme sa zohľadniť vlastne vždy potrebu obnoviteľných zdrojov, podporiť takéto obnoviteľné zdroje energie. A máme tu vlastne tie členské štáty, ktoré v tejto oblasti majú ešte príliš vysoké percento, to sú krajiny z východnej Európy väčšinou, treba im pod, ich podporiť e, z hľadiska finančného, e, z hľadiska programovania, z hľadiska e, nejakého energetického mixu, tak, aby e, samozrejme nerastli nejaké euroskeptické nálady pomáhať týmto krajinám na tejto ceste. Ďakujem pekne ďalej, pán Ninisto. Ďakujem pekne. Ekologický dohovor je najviac ambiciózny plán, aký Európa za desaťročia ročia e, má a aj to tak ako musí byť, požadujú to protestujúci, požadujú to podniky. Toto je príležitosť pre Európu modernizovať a byť lídrom aj v oblasti e, hospodárstva, aj v oblasti podnikov a vytvárania toho eh, cirkulárneho hospodárstva v Európe. Ale toto sa nestane, pokiaľ neukážeme, že aj môžeme mať konkrétne a dokážeme dosiahnuť konkrétne výsledky. A riziko eh, toho financovania, ktoré navrhujete, je, že stále je to také trošku eh, neurčité, nejaké miliardy tam sú už na papieri dané a tie zvyšky ale sú také trošku neisté. A z tých 7,5 miliardy treba jasne povedať, že to teda má byť dodatočná činnosť, nie niečo, čo by legislatíva tak však požadovala. A pokiaľ ide o EIP, takisto musíme trvať na tom, že e, to budú sumy, ktoré e, pomôžu dodatočne proste e, ten, tu, výsť alebo sa na tú cestu dekarbonizovanej ekonomiky. Nesmú to byť veci, ktoré by tak či tak súkromný sektor sám od seba spravil. Čiže treba financovať také riešenia, ktoré budú z hľadiska dlhodobého E, udržateľné a nie iba dočasné. Držím palce, ďakujem pekne. Ďalej e, poslanec Guido Rejl, nech sa páči. Pani predsednička, milé kolegyne, kolegovia, Green Deal je najnesociálnejší projekt v histórii Európskej únie. A kto si myslí, e, že e, zánik e, uholných lokalít vyrieši finančnou pomocou, nemá ani šajnu. Ja som pracoval v ostatných 33 rokoch v baníctve, až kým som nenastúpil do Európskeho parlamentu. Ale už vlastne žiadne baníctvo neexistuje. V Gazenkirchene je najvyššia miera nezamestnanosti v Nemecku, najviac chudobných detí, najviac chudobných starých ľudí. A rovnako to vyzerá v bývalých uholných revíroch v Belgicku, Francúzsku, v Poľsku to bude e, vyzerať a rovnako. 100 tisíce pracovných miest sa stratia. E, Slisko bude v katastrofe. Nehovoríme len o banictve, aj e, automobilová, teda je to vlastne aj o Um, automobilový priemysel 410 tisíc pracovných miest uh, podľa prognóz uh, sa uh, má stratiť. No už skončíme s týmto bláznovstvom. Slovo má pán Grzegorz Tobišovský na jednu minútu. Vážená E, vážená pani predsedajúca, samozrejme to, táto klimatická téma je veľkou zodpovednosťou. Chceme preto, aby ekologický e, dohovor e, mohol byť úspešný, ale na to treba vedieť vlastne z čoho vychádza, na čom je postavený. A tu je presne otázka aj na komisiu. Či teda Európska komisia konzultovala alebo chce konzultovať tieto otázky s členskými štátmi, pokiaľ ide teda napríklad o sumy, ktoré sú určené na konkrétne účely, veľmi konkrétne sumy e, financie alebo investície, ktoré sú potrebné na energetickú tranzíciu v prepojení aj na otázku bezpečnosti. Čiže či si komisia uvedomuje, koľko času bude treba, ak e, e, chceme naozaj tejto priemysly, priemysly alebo priemyselné sektory ozeleniť. V Polsku sa hovorí o tom, že tá, ten náklad na, toto bude predstavovať už ani nie 2, ale viac ako 4 polského HDP. To sú obrovské peniaze. A už e, vlastne násobne to presahuje e, európsku e, priemernú investíciu. Máme tu potom Sliesko v Polsku, čo je práve takýto ťažobný región. Tam už máme dnes 100 tisíce ľudí, ktorí sa nevedia zamestnať a Ehm, proste ehm, máme tu isté údaje, ehm, ktoré nám hovoria o tom, že situácia v takýchto regiónoch sa bude naďalej zhoršovať. Treba to pamätať. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalej, modrá karta. Pán poslanec, akceptujete túto žiadosť? Petra Skonkalis, nech sa páči. Thank you, colleague. Thank you, Mr. President. Uh, does the honorable... Ďakujem pekne. Pán poslanec, uh, rozumiete aj e, zase e, tým percentám z HDP, ktoré e, budú potrebné investovať, alebo koľko sa bude stať, keď budú pokračovať klimatické zmeny, keď tie dôsledky z toho vyplývajúce budeme musieť nejakým spôsobom zaplatiť. Nech sa páči, pán poslanec, vaša odpoveď. Ja som to nejako nespochybňoval, že aj to má nejakú cenu. Iba som povedal, že E, proste téma klímy je e, teda veľká výzva, aj to uznávam, je to výzva, treba konať, ale treba vychádzať z racionálnych e, úvah, kde je miesto aj pre človeka, aj pre zamestnanosť. Takže ja nie som proti tomuto programu, zdôrazňujem to, akorát chcem, aby Európa, keď bude bojovať proti klimatickým zmenám, aby proste nehovorila iba nejaké slova, ale Eh, aby proste vychádzal z takýchto racionálnych eh, úvah. To je celé. Eh, ďakujem pekne, ďalej pán poslanec Gusmau. Ďakujem pekne, my súhlasíme s tým, čo hovorí Európska komisia, keď hovorí, že fond pre energetickú tranzíciu musí byť spravodlivý a že nový ekologický dohovor musí mať aj istý sociálny rozmer. Ale nebude to možné, pokiaľ sociálne a environmentálne tie ciele nejakým spôsobom sa budú musieť navzájom Ehm, budú musieť navzájom súťažiť o zdroje z nejakého balíčka, ktorý je e, škrtaný E, proste, keď budeme presúvať iba peniaze z jednej oblasti do druhej, budeme oznamovať nové, e, pro, nové e, nejaké ciele, nové skratky, nové fondy, novú propagandu, ale nové peniaze reálne pôjdu iba do vojenského priemyslu a do bezpečnosti, tak to nepôjde. Tu nás sa hovorí o nejakých obrovských miliónoch, ktoré Európska únia ale skutočne nebude investovať a nie je isté, či budú tieto peniaze investovať iní, tieto milióny eur. A Samozrejme, ten eh, sociálny aspekt, pokiaľ tam nedáme eh, kohezné regióny do týchto politík, do toho fondu tranzície, tak asi ťažko o tom môžeme hovoriť. To sú tie regióny, ktoré najviac budú eh, zasiahnuté týmto všetkým. Ďakujem pekne. Ďalej vystúpi pán poslanec Fernández. Ďakujem pani predsedajúca, vážený pán komisár alebo pani komisári, e, vážení e, kolegovia. Tento investičný plán pre trvalú, e, pre trvalú udržateľnosť E, je dobrým smerom, podporujeme spravodlivú tranzíciu. Vždy sme v parlamente hovorili, že nové priority musia e, alebo vyžadujú si aj e, dodatočné zdroje. A veľmi dôležité, že práve tento fond pre spravodlivú tranzíciu bude mať proste dodatočných 7,5 miliardy eur tam poskytnutých. A chcem sa spýtať v súvislosti nasledovnú E, vec. Prečo e, táto suma 7,5 e, miliardy, alebo teda či bude dostatočná. A to si ešte musí samozrejme parlament preštudovať, overiť to, analyzovať to. A potom je tu aj sa možnosť komplementarity s koheznou politikou, ale je potrebné, aby kohezná politika nebolo nejakým spôsobom negatívne zasiahnuté týmto všetkým. Spravodlivá tranzícia nikdy nemôže prebehnúť takým spôsobom, aby sa popri tom likvidovala kohezia, súdržnosť, e, či ekonomická alebo sociálna, v Európskej únii. A členské štáty samozrejme musia svoje investičné plány definovať, musia vedieť, čo e, si predstavujú pre svoje regióny, akú budúcnosť. V opačnom prípade po všetkých tých eh, sumách, ktoré sú určené pre eh, konkrétne regióny, sa budú sťažovať a budú hovoriť, že za to môže Brusel a že peniaze nestačia pričom eh, ani samotné sa nespravia tú domácu úlohu, že by teda ten mesičný plán dobre pripravili. Čiže toto je veľmi dôležité, aby každý členský štát takisto si svoju prácu spravil a tie plány pripravil. Ďakujem pekne ďalej, pani poslankyňa Bonafe. Ďakujem pekne. Tisícky miliard investícií pre E, udržateľný rast v Európe nadchádzajúcich 10 rokov. To je dôležitý cieľ, ktorý dnes predkladá komisia pre Európu, ktorá v roku 2020, 2050 e, chce dosiahnuť e, environmentálnu, alebo teda uhlíkovú neutralitu. My musíme zohľadňovať aj tie hĺbkové zmeny, ktoré si to bude vyžadovať a musíme dávať k dispozícii oveľa viac zdrojov v nadchádzajúcich rokoch, ale vraciam sa k návrhu komisie sú tam e, výrazné novinky. E, poprvé, konečne je tu fond, e, ktorý má zdroje venované pre takýto rozvoj udržateľný, pretože my sa musíme vyhnúť aj tomu, aby sme nezanechali nikoho vzadu pri tejto, pri tejto zmene transformácii. Udržateľnosť musí vyhovať všetkým na to, aby bola realizovaná. Po druhé, chcem vyzvihnúť jasný odkaz na investície do, tohto, do tejto oblasti, aj pokiaľ ide o E, započítanie do deficitu jednotlivých členských štátov pri takýchto investíciách